čiastočne stiahli a tento št- SP v roku 2007 či 97, pardon, kvôli široko rozsiahlej a všade prítomnej problematike nútených prác. No a teraz budeme musieť ehm, monitorovať uplatňovanie týchto štandardov uvidíme na základe našich správ, či tento fenomén eh, sa ďalej objavuje, respektíve či sa krajina posúva ehm, vpred. Pani predsednička prosí ľudí, aby komunikovali mimo rokovacej sály, keďže vyrušujú v každom prípade všetky podmienky e, súvisiace s, so situáciou ľudských práv, ktoré súvisia s všeobecným systémom preferencií v minulosti zlyhali. A dnes ale tieto podmienky už znova sa naplnili, takže môžeme e, stiahnuť e, tento zákaz v rámci GSP a za predpokladu, že sa nútená práca neobjaví, tak bude môcť sa to krajina zostať na zozname z vyhodnených krajín. Ďalej z nášho výboru DROA sme pripravili aj stanovisko, ale nebolo nám dovolené, aby sme napísali stanovisko k tejto téme, takže ja som napísala len list a pripomenula som predsedovi nášho výboru pre obchod, kde sme pripomínali aj to, že to stále musí byť podmienené zlepšenou situáciou v oblasti ľudských práv Mali sme tu správu v Štrasburgu ohľadom napredovania Bosny a Hercegoviny a v bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko. Schválili sme dve uznesenia. No a v prípade Bosny a Hercegoviny sme vyzývali orgány, aby e, implementovali e, judikatúru Európskeho súdneho dvora e, Sendič Finči, ktorá je nevyhnutná preto, aby sa zefektívnila a zreálnila funkčná demokracia priamo v teréne, v rámci ktorej sa odstráňa všetky formy diskriminácie bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, tak aby všetci občania mali rovnaké práva a rovnaké slobody. Ďalej, v rámci bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Zdieľame hodnotenie komisie, že táto krajina naďalej naplňa, splňa politické kritéria a opakujeme našu výzvu Rade, aby sa vytýčil dátum pre rokovanie o pristúpení bez ďalšieho meškania. V rámci ďalších tém pripomíname, že treba sa viac angažovať eh, v téme nezávislosti súdnictva a zároveň v oblasti slobody médií a poskytovania informácií. Ďalej tu máme akútne témy, to je India, poprava Muhada, Mohameda Afsal Guruho a tie celkové dopady. My sme odsudili jeho popravu, ktorá bola vykonaná tajne, bez toho, aby bola informovaná jeho rodina. No a zároveň sme vyzvali vládu a indický parlament, aby schválili legislatívu, ktorý zavedie trvalé moratórium na popravy, a to s cieľom dlhodobo sa vysprť alebo ukončiť uplatňovanie trestu smrti. Ďalej v prípade Rwandy sme riešili tému Viktora Ingabrieleho, tam sme silne odsúdili nespravodlivý súdny proces, ktorý nesplnil medzinárodné štandardy. Viktor Ingabriele je opozičný politik, alebo Viktor je opozičná politička a my eh, vyzývame, aby eh, bol ďalej monitorovaný aj odvolací odvolacie konanie. Ona sa vrátila do Rwandy v roku 2010 a kandidovala aj v prezidentských voľbách v danom roku. V roku 2012 bola odsúdená na 8 rokov väzenia. V predchádzajúcich rokoch bola nominovaná na Sacharovovú cenu Európskeho parlamentu, a to v roku 2012 v tejto rezolúcii, v tejto uznesení žiadame viacero inštitúcií, aby sledovali tento prípad a týka sa to aj nás. A týka sa to Európskeho parlamentu. Ďalej sme tu mali uznesenie ohľadom hľadov, alebo hľadovky v Guantaname. Situácia bola nasledujúca práve kvôli udalostiam v Bostone z minulého mesiaca sme odsunuli diskusiu o Guantaname a hlasovali sme o tomto uznesení v rámci majovej plenárky v Štrasburgu. No a politické skupiny potom požiadali, aby sme nediskutovali o tomto uznesení, no a skôr ako sme mali túto debatu k akútnej téme v štvrtok, tí, ktorí dávali prednosť tomu, aby sme nediskutovali o hladovke, Ehm, tí, ktorí nechceli, vyhrali 25 k 21. Takže tí z nás, ktorí chceli eh, hovoriť o tejto hľadovke, boli porazení. Ja som naozaj premyšľal nad tým, prečo tomu tak bolo, pretože aj večer americký prezident sám sa vyjadril k tejto situácii, situácii v zálive Guantanamo. A my v Európskom parlamente sme väčšinovým hlasovaním sami sebe eh, vlastne eh, zakázali diskutovať o podmienkach väzby v tejto, tomto zariadení. Takže keď sa pozriete na to uznesenie, ktoré bolo schválené, tak to nie je to, ktoré porovnávali odlišné skupiny, to prezidovala len jedna skupina. Ja by som tu naozaj aj mohla dodať to, že bolo veľmi zaujímavé si vypočuť, že prezident Obama plánuje nájsť riešenie pre 86 väzňov z Jemenu, ale nielen z Jemenu, teda týka sa to tých, pri ktorých nedokázali dokázať, že boli zapojení do akýchkoľvek teroristických skutkov a e, bude hľadať pre nich vhodné miesta pre pobyt, keďže ďalej by sa nemali zdržiavať v kvantaname. V prípade ďalších stretnutí stretla som sa s členom Kambočského výboru pre ľudské práva, pánom Širi Čeč, ktorý hovoril o slabostiach súdneho systému v Kambodži a zároveň o široko rozsiahlom probléme korupcie. Myslím si, že do budúcnosti by sme sa mali detailnejšie pozrieť na oblasť ľudských práv v Kambodži. Predovšetkým by sme sa mali sústrediť na oblasť presazovania práva, korupcie a zároveň vlády zákona ako takej vo všeobecnosti. V Belgicku nadácia kráľa Boduána dala cenu, africkú rozvojovú cenu eh, v organizácii z Etiópie. Je to naozaj, eh, v pozadí je dáma, ktorá je veľmi aktívna v oblasti boja proti eh, mrzačeniu pohľadných orgánov žien a zároveň boja proti chudobe. Takže gratulujeme jej k tejto cene. Ona založila organizáciu KMG v Etiópii a táto organizácia napomohla znížiť eh, počty prípadov mm, zmrzačenia pohlavných orgánov a to veľmi dramaticky na menej ako 3% vlastne v tej oblasti, kde táto organizácia je aktívna. Takže to naozaj bola veľmi pozoruhodná práca, veľmi veľký úspech, ktorý sa im podarilo docieliť. Ďalej eh, musím opraviť a pozmeniť niektoré diskusie, ktoré prebiehali eh, naposledy ohľadom trestu smrti No a počas posledného rokovania som zároveň aj spomenula, že, mm, že, vy, že smrtiace injekcie boli používané v niektorých štátoch USA chcem to iba doplniť, nie je to len jeden, jedna látka, ale sú tri látky, ktoré sú používané pre smrtiace injekcie v USA, ale rozmýšľajú nad tým, že by používali už len jednu eh, medicínsku eh, látku, síce sodium tiopental ktorý e, vyrába firma tá teda tropofol, ktorú vyrába firma v Nemecku, nebol ešte používaný pre popravy, ale v každom prípade e, vlastne nová metóda jednej látky pre popravy by mohla umožniť, aby propofol bola takáto látka využívaná na popravy, ako to predpokladá napríklad aj štát Missouri. Práve preto potrebujeme naďalej žiadať, aby propofol bol zahrnutý na, na prílohu Európskeho nariadenia o obchodných nástrojoch, ktoré, alebo látkach, ktoré môžu viesť eh, k trestom smrti a myslím si, že teraz som to už doplnila veľmi presne. Zároveň by som rada zdôraznila aj v rámci niektorých našich výmen ohľadom situácie v Rusku, alebo situ- diskusie, ktorá má byť zajtra situácie v Rusku, že jeden, jedna z eh, členiek kapely eh, Pussy Riot išla, eh, nastúpila na hľadovku, bola to Maria Eliochina, Dôvod, prečo začala hľadovku, bolo to, že nebolo, nebola pripustená na svoje vlastné, na svoje vlastné vypočutie ohľadom prepustenia um, na prepustenia na, na slúženie e, väzby v, e, mimo zariadenia a rovnako takýto zákaz bol daný ďalšej členke kapely ale o tomto budeme diskutovať aj pri ďalšej diskusii ohľadom politických väzňov v Rusku. Tento týždeň začína dokumentárny festival Jeden svet o ľudských právach tu v Bruseli. Ako som už hovorila v minulosti, je to veľmi dobrá príležitosť naučiť sa viac o rôznych situáciách v oblasti ľudských práv, o pozitívnom aj negatívnom vývoji. No a Môžete, možno ste videli tu v priestoroch parlamentu plagáty, ktoré upozorňujú na toto podujatie. Počas posledných dvoch rokov náš predseda prevzal oficiálny patronát nad dokumentárnym festivalom Jeden svet. Tento rok som podporila svojou podporou toto podujatie, aj sme tu hostili tento festival. Podľa toho, čo som si vypočula od kolegov, je tu Máme tu rekordný počet registrácií zvonka, to je naozaj veľmi dobré pre parlament, pretože takýmto spôsobom sa tu môže zúčastniť aj všeobecná verejnosť z Bruselu a môžu si pozrieť tieto filmy a pevne veríme, že do budúcnosti by sme mohli pravidelne hostiť tento festival tu v priestoroch parlamentu ako jedno z podujatí, ktoré, ktoré by sme mali propagovať. Takže máme tu medzi nami aj Mareka Svobodu, ktorý je z mimovládnej organizácie Ľudia v núdzi a zároveň je jedným zo spoluorganizátorov tohoto filmového festivalu. Možno by bolo najlepšie, keby nám o tom stručne povedal. Uh, ďakujem pekne, ďakujem za príležitosť môcť tu vystúpiť. Ako bolo spomenuté, tento festival Jeden svet um, trvá už druhý týždeň tu v Bruseli. Je to prierez dokumentárnou tvorbou, ktorý pochádza z Prahy, z Prahy v Prahe prilákal viac ako 100 tisíc ľudí. Tentokrát sme to zorganizovali v Bruseli už počas 7. roka. Vlastne premietanie sa deje v priestoroch Českej stálej reprezentácie v Getty inštitúte tu v Európskom parlamente a je to tento rok pod e, e, pod e, patronátom českého veľvyslanca českej veľvyslankyne tu v Bruseli. Ja, tento festival organizuje mimovládka ľudia v núdzi, ktorá pracuje na rozvojových projektoch v celej e, v celom rade krajín, čiže my pracujeme v tých krajinách, odkiaľ tieto filmy pochádzajú, takže dokážeme vlastne e, priviesť ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva priamo z týchto krajín. Tento rok to sú bojovníci za ľudské práva z Azerbajdžanu, z Kuby, z Barmy, z Ruska a z Transnesterska, z Podnesterska a tu by som chcel poďakovať za možnosť, že sme tento festival mohli e, priviesť sem. Začíname premietania v priestoroch Jehudy Menuhin. E, dneska bude prvé premietanie o 6.30 a volá sa to mm, Vlast alebo smrť. Je to film z Kuby, e, kde bude Antonio Rodiles, známy bojovník za ľudské práva z Kuby a tu by som rád pozval všetkých, aby si pozreli tieto premietania. Ak potrebujete viac informácií, tak ich nájdete na web stránke oneworld.cz. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za to, že ste priniesli váš festival sem do parlamentu, no a pevne verím, že budete mať dobrú účasť a pevne verím, že aj na našej strane eh, budeme mať možnosť naučiť sa oveľa viac o rôznych krajinách. Toľko k oznameniam predsedajúcej. Teraz sa dostaneme k situácii eh, v oblasti ľudských práv v Nigerii. Je to už pravidelná udalosť, keď pozveme EHSVČ, EHSVČ aby nám podala informácie o týchto udalostiach. Myslím si, že aj v minulosti ste mali možnosť vďaka ich podpore sledovať situáciu v mnohých krajinách. Išlo o brutálne a početné útoky v niektorých častiach Nigérie, je to najmä v Jobo, Borne a Adamave v týchto štátoch. A to sú zároveň aj tie regióny, kde organizácia Boko Haram, čo v preklade znamená proti západnému vzdelávaniu, bola najaktívnejšia. Viac ako 2000 ľudí zomrelo v rámci tohoto konfliktu v tejto oblasti v Nigérii od roku 2009. No a Boko Haram spustil vlastne svoju stránku, ktorá má presadzovať zavedenie islamského práva v Nigérii. Takže to je veľmi aktuálna situácia. prezident Nigerie Goodluck Jonathan nariadil prepustenie koncom minulého týždňa všetkých žien, ktoré boli zadržané v spojitosti s teroristickou činnosťou ako snahu podporiť mierové úsilie. Takže samozrejme musia nájsť politické riešenie tohoto problému. Rovnako sme mali možnosť vidieť minulý týždeň aj veľmi brutálny útok a zabitie vojaka na ulici v Londýne. Nebolo zatiaľ zrejme, kto je v pozadí. Na základe prvých tlačových správ sa hovorilo aj o Nigerii, ale neviem, ako, e, aké informácie máme dnes. Takže dnes by som teda vyzvala ESVČ, aby nám e, poskytla aktuálnejšie informácie. And we have with us uh, Mr. Uh, Sean. Je tu pán Sean Doyle, vedúci oddelenia pre západnú Afriku. A ďalej je tu pani skatoteri pre Nigériu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Neviem presne, e, koľko času mám, ale predpokladám, že cirka 3 minúty. No už e, zvyčajne máme pol hodiny a nie je tu ani veľa poslancov, takže môžete hovoriť aj dlhšie ako 3 minúty. Ďakujem pekne. No už vo všeobecnosti každodenná situácia v Nigerii, každodennú situáciu v Nigerii sprevádzajú vlny násilia. Neustále sa objavujú správy o zabitých osobách v incidentoch, ktoré sú spojené s terorizmom, ako tiež prípady súbojov medzi polnohospodármi a nomadskými, a nomadskými kveňmi, Tie úkazy, alebo ten fenomén na severe, známy ako Boko Haram, je to taká zmes rôznych skupín, ktoré sú blízke vzdialenejšej pôvodnej skupine Boko Haram. Korene siahajú veľmi ďaleko do histórie náboženskej minulosti, do tých najchudobnejších oblastí e, na severovýchode, najchudobnejších oblastí Afriky a určite v Nigerii najchudobnejšej oblasti. Skupina známa ako Ansaruch, ktorá sa objavila pred pár týždňami, zdá sa, že má záujem alebo agendu viac namierenú proti západu a našeho veľa rukojevníkov Boko Haram stále viac sa zaoberá na spochybňovanie legitimity vlády v severovýchodných regiónoch, ale aj v celej Nigérii. My sme tiež presvedčení, že sa zaoberajú aktivitami hlavne v Nigérii, ale minulý rok sa objavili náznaky e, prepojenia e, výcvikových táborov Al-Kaidy v Mali a v iných krajinách Sahelu a skupiny Boko Haram. Rovnako sa objavili isté náznaky nelegálneho obchodovania s drogami a iných nelegálnych činností, ktoré e, nie sú spojené len s krajinami Sahelu, ale aj so skupinou Boko Haram. Takže Postupne sa dozvedáme čoraz viac o tejto zvláštnej organizácii. No a prvá reakcia, ktorú sme prijali už minulý rok, bola, že sme sa snažili prijať viacero, viacero opatrení, ktoré by riešili situáciu na severe a našli sme možnosti mediácie medzi jednotlivými skupinami, ako aj e, program Prospech žien, alebo ktorý by podporoval ženy. No a rovnako, keďže situácia v delte na juhu, na ktorú sa zameriava náš desiatý, e, desiatý program pre rozvoj, No tým sme vyznali si na vláde, že by nás zaujímalo, aby 11. Fond pre rozvoj bol zameraný na Nigériu a severné štáty, aby sme riešili príčiny napätí, to znamená e, tú hroznú chudobu v týchto regiónoch. Rovnako sme začali spolupracovať s národnými bezpečnostnými poradcami, aby sme hľadali možnosti, ako e, podporiť budovanie kapacít na boj proti e, terorizmu, hlavne aby sme vyslali jasný signál, že tie reakcie, tak ako reaguje armáda na Boko Haram, sú veľmi represívne a nepripúšťajú žiadny, žiadnu formu dialógu a pravdepodobne ešte zhoršujú situáciu. Pred troma, štyrmi rokmi a bola veľká akcia proti Boko Haramu. Viacero ľudí vojaci zabili. Nevieme presne, koľko, bolo, čo, koľko tam medzi nimi bolo teroristov. No a myslím, že to, tieto represálie sú tiež jednou z príčin, prečo Boko Haram tak naberá na sile. No a myslíme, že tento prístup nigerijskej armády problém neustále zhoršuje. Správa Human Rights Watch pred pár týždňami tento názor podporuje No a my e, nigerijským predstaviteľom neustále pripomíname, že máme veľké obavy z tejto situácie. USA majú podobnú líniu, sme s nimi v intenzívnom kontakte, hlavne s ministerstvom zahraničných vecí, o hlavne čo sa týka našich spoločných e, vyjadrení o znepokojení. Tak sa ako aj my v Európe sme pesimistickí, čo sa týka možnosti nejakého inteligentného alebo komplexného prístupu k riešeniu situácie na severe. Nie sme úplne presvedčení o tom, že nigerijská strana nás počúva a chápe. Aj napriek tomu e, chceme alebo navrhneme viacero opatrení a krokov na boj proti terorizmu a budovaniu kapacít, aby sme podporili lepšiu reakciu nigerijskej strany na e, napätie 312 e, 3 dní. Jeden, program je tie, jeden bod je tiež na programe PSI. No a teraz sa vrátim k otázkam ľudských práv. Nuž, e, vysoká miera násilnosti v Nigérii zdá sa, že sa týka rôznych druhov násilnosti a porušovania ľudských práv, hlavne namierených proti deťom a ženám. Ďalej z nás zdá sa, že sa situácia ešte zhoršuje v tom, že tie slamy nie sú veľmi dobre kontrolované. No a situácia je taká, že deti nemajú vzdelanie, nemôžu prispieť k žiadnym zmenám v spoločnosti a v podstate sú len potenciálni rekrúti pre extrémistické organizácie. Ďalej otázka manželstva sú rovnakého pohľavia sa v Nigerii rieši už dlhšie. My neustále sa snažíme lobovať, hlavne cez delegáciu, aby tento legislatívny akt bol stále aktuálny, aby sa problémy vyriešili na eh, reakcie, ktoré nám dali nigerijské orgány. Znejú, že samozrejme na verejnosti hovoria niektoré veci, avšak súkromí nás počúvajú pozorne a za ostatný rok sa im podarilo zaistiť, aby procedurálne aspekty týchto zákonov boli predmetom diskusie. z, každý rok sa uskutočňuje pravidelné stretnutie s predstaviteľmi Nigérie, vrátane našich bilaterálnych dohôd. Ostatné zasadnutie sa uskutočnilo v Abuže vo februári minulého roku, kde sme vyjadrili mnohé z našich obav. No a 16. pred týždňom v Bruseli sa uskutočnilo ďalšie stretnutie s ministrom zahraničných vecí ktorému za EÚ predsedal pán Joe Costolo, minister írskej vlády pre rozvoj a obchod. Na tomto zasadnutí sa veľmi obsiaľo hovorilo o dopadoch deklarácie alebo vyhlásenia núdzového stavu v štáte. A to bolo minulý týždeň 13. a 14. v troch nigerijských štátoch. No a my sme vyjadrili naše obavy a obavy, ktoré vyjadril Human Rights Watch z mnohých ďalších násilností a neprimeraného využitia sily armády v severných štátoch. Dopočuli sme sa, že na rozdiel od predchádzajúcich núdzových stavov, tentokrát neboli E, nebola zosadená e, civilná vláda v týchto troch štátoch a tiež e, povedali, že tento núdzový stav bude trvať 40 rokov, dá sa to samozrejme predlžiť a teda 3, 40 dní, pardon, no a armáda má isté školenia z dodržiavania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva No a Európska únia prispela priamo alebo nepriamo školeniu príslušníkov nigerijskej armády, tiež hovoril o niekoľkých odborných mobilných vzdelávacích programoch, ktoré mali rovnaký účel. Minister nás chcel presvedčiť o tom, že naše obavy, na naše obavy budú reagovať rovnako viackrát zopakoval, že veľký počet umrtí spôsobených z Boko Haram e, nemôže sa pripisovať e, len armáde, ale príslušníci skupiny Boko Haram e, tiež nosia uniformy armády, teda páchajú svoje činy. No a v záverečnom komuniké vidieť, že Európska strana trvala na veľmi silných odporúčaniach a vyjadreniach závažných obav z disproporčného využitia vojenskej sily a nedržiavania ľudských práv v celej Nigerii, nielen na severe. No a myslím, že a teraz je to také stručné zhrnutie situácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Vaka. Ďakujem pekne. Ja myslím, že môj vedúci to zhodnotil veľmi dobre. Áno, skutočne, bolo to veľmi komplexné vyjadrenie. Ja mám len takú krátku otázočku, pretože v mojich poznámkach je napísané, že organizácia z tejto oblasti, Northern Elders Forum, eh, chce sa obrátiť na Medzinárodný eh, súdny dvor a eh, obviniť nigerijskú armádu z porušovania ľudských práv, ktorého sa dopustili bezpečnostné zložky. Už no, je to plán, ktorý nejak postupuje. Už no, úprimne povedané, nevieme to celkom presne. Toto je pomerne čerstvé. Naša delegácia sa snaží zistiť, čo je za tým, avšak to je vec, ktorou, ktorou sa musíme ešte ďalej zaoberať. Ďakujem pekne. Má ešte niekto nejaké otázky? Dá sa, že nie. Takže ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to je veľmi užitočné. Aj keď aj keď nebola nejaká živá diskusia, tak s veľkým záujmom sme si vypočuli vaše informácie z oblasti, ktoré možno nie sú každodenne v médiách, ale sú iste veľmi dôležité. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu e, programu. Spätná väzba z delegácia výboru druhá do Mianmarska, Barmy. Boli sme tam od 3. do 5. apríla. E, my, to je pani Jegle z EPP, pani Kiel Nielsen zo skupiny zelených, pani Vajdere z EPP, no a ja sama som tam bola ešte, a sprevádzal nás pán Xavier Nat zo sekretariátu DROA, no a priamo na mieste aj zastúpenie EÚ pripravilo veľmi dobrý program, takže v podstate všetko, čo sme mali naplánované, sa nám podarilo aj uskutočniť. Navštívili sme Rangún a hlavné mesto najpí do a v vašich zložkách e, je detailná písomná správa, e, tak ako to zvyčajne býva. Stretli sme sa s predstaviteľmi vlády, stretli sme sa s ministrom pre migráciu, populáciu, ministrom pre informácie. Bohužiaľ sa nám nepodarilo stretnúť s ministrom zodpovedným za mierové rokovania, pretože práve sa zúčastňoval nejakých rokovaní a stretli sme sa s kolegami z parlamentu, s takmer všetkými organizáciami OSN, ktoré sú v Barme Mianmarsku aktívne. Stretli sme sa s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s Medzinárodnou komisiou pre ľudské práva, aj s Aung San Suu Kyi, nositeľkou Sacharovovej ceny, a s viacerými vyslancami EÚ. Myslím, že sme získali veľmi dobrý prehľad o situácii, o problémoch, ktorým čelia, ale aj o pokroku, ktorý dosiahli v rámci tohto transformačného procesu. Nie je to len jedna reforma, ale v podstate vo všetkých oblastiach politiky robia opak toho, čo robili doteraz. No a pod rovnakým vedením, okrem jedného alebo dvoch generálov, ktorí sú vo vláde. Takže je všeobecne veľmi pozitívne ten vývoj, ktorý sledujeme. Že sa nevrátila, nevrátila vojenská, vojenská chunta, armáda sa nedostal naspäť moci a to je skutočne veľmi vítané. Rovnako Európska únia podporuje mnohé z reforiem, ako budovanie kapacít mnohých na mnohých ministerstvách a zdá sa, že keď sme hovorili o individuálnych problémoch, tak niekedy minister alebo prezident si veľmi dobre uvedomujú problémy, ktoré majú, veľmi dobre na to reagujú v prejavoch, ale oni vedú ministerstvo na to, aby riešili práve tie problémy, ktoré majú. Takže je dobré, že politika Európskej únie má dva piliere. Jedno je budovanie kapacít a druhé je zameranie na etnické, etnické zmierenie, tak to nazývajú, pretože to je istotne veľmi náročný proces. No a to prímerie, alebo prímeria rôzne chcú zmeniť na dlhodobý mier. Takže ľudia, tí interní presídlenci, ale aj utečenci v Thajsku a iných krajinách sú v situácii, kde sa môžu vrátiť domov. Hm, dobre, tak vidíme, že OSN sa e, rozhodla zrušiť všetky sankcie voči Barme, okrem embarga na zbranie. No a my sme tiež hlasovali e, za obchodné preferencie bez nejakých kondicionalít. No a ja osobne, ak sa pozrieme na USA, keď uvidíme, ako, ako rušia sankcie, tak oni jasne povedaj, hovoria, že rušíme sankcie, avšak musíte urobiť toto a to v istom časovom rámci. No a my tie sankcie len rušíme, to mi je ľúto. Ale dúfam, že to nebude, to vláde nezabráni pokračovať v reformách. No a ešte by som chcel povedať, že sme sa naučili, že bežný život ľudí, ktorí žijú v vedeckých oblastiach, sa ešte tak veľmi nezmenil. No a v spojitosti s tým že bolo povedané, že musí tu byť dramatická zmena, pretože životné podmienky sú veľmi zlé. No a keď reformy sa nedostanú bežným ľuďom, tak možno o dva roky už bude neskoro. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že som sa poučila, že sme sa niečo dozvedeli o polnohospodárskej politike. No a stačí, že sa ministrovi páči myšlienka veľkých plantáží alebo potrebuje nejakú inú koncepciu. Ešte začiatkom apríla no, povorili súkromné nezávislé médiá, tiež sme hovorili s ministrom pre informácie a povedal, že chápe, že nemusí byť proti kritike, nemusí ju potláčať. Kritiku treba počúvať a poučiť sa z nej. To bol dobrý proces tom, že budú presadzovať právo a zákony, to harmonizované. No a keď sme sa vrátili doteraz, tak takmer všetci politickí väzni boli prepustení. To je ostatne veľmi pozitívny signál. No už eh, všetci z nás na delegácii boli znepokojení, že sa zdá, že tak ani líderstvo, ani poslanci, ani politické strany, ani akademická obec nerieši poriadne problém s, s komunitou moslimov. Myslím, že minister pre informácie mal správny prístup. Hovoril o štáte Rakajin, kde postupne budú robiť reformy, tak aby mohli slobodnejšie cestovať a mali viac priestoru pre seba. No to ide správnym smerom, ale nikto nechápal, že tu je, e, že je dôležité, aby tie vnútorní presl- presídlenci sa dostali alebo získali lepšie životné podmienky, aj keď agentúra OSN e, povedala, že kvôli chorobám, a v závadnej vode umierajú deti. Že to nie je... Do, nie, nie sú tam dobré podmienky na poskytovanie humanitárnej pomoci. To je jedna vec. No a druhá vec je, že násilie vo, voči voči muslimom, ktorí majú štátne občianstvo, že voči ním je sú veľké násilnosti, ale nikto nerieši, že kto za tým je, pretože to je, sú tu rôzne druhy násilia. E, keď e, si pozrieme, e, keď niekto zaberie podniky, potom ich využíva vo vlastný prospech. No a dnes som sa dočítala, že v štáte Rakajn je teraz návrh, aby ich rodiny mohli mať maximálne dve deti. No, toto sa vymýka akékoľvek logike. Ak chcete znížiť napätie medzi spoločenstvami, tiež sme videli, že tí a násilnosti Metila v strednej Barme tiež nevyústila do potrestania všetkých zúčastnených. Potrestali len moslimov, ktorí boli do týchto zločinov zapojení, no a buddhistickí mnísi, jeden muslimský mních, to sa umie ako identifikovať, káže proti muslimom hovoril, že nezdravte muslimov, moslimov, e, netreba sa s nimi sobášiť a tak ďalej. Žiadna aktivita nebola proti nemu podniknutá. No a to ma veľmi znepokojuje, že vedenie si neuvedomuje úplne dimenzie a rozmery problému. Rovnako by som vás chcela informovať, že dnes vysoká komisárka pre ľudské práva pani Pilaj vydala text o moslimskom spoločenstve v štáte Rakhine a ona žiada vládu, aby tí, ktorí sú zodpovední aj boli podstav, postavení pre tá spravodlivosť a vrátanie bezpečnostných zložiek, ktorí nedokázali ochrániť bezpečnosť ľudí. No už myslím, že to je na teraz z mojej strany všetko. No a slovo dám mojim kolegom, ktorí tam išli so mnou, ktorí tam boli so mnou. Kto by chcel začať? Pani Jegle, nech sa páči. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pani predsednička za tento obsiahlu a vyváženú správu. Už som to bola povedala, treba poďakovať i sekretariátu v našej skupine, ktorý nám e, veci pripravil. Takisto e, ďalším spolupracovníkom, ktorí nás veľmi dobre podporili e, a umožnili nám mnohoraké diskusie. Ja som bola v tejto krajine poprvýkrát a všetko, čo som dovtedy čítala, čo som mala zo správ mimovládiek a tak ďalej, ma viedlo k tomu, že realita, ktorú som nakoniec našla, ma prekvapila, ako ste to presne správne popísali. E, nie je to krajina e, obrátená smerom k minulosti, majú e, ťažkosti a bude to trvať čas, ale Všade bolo cítiť v podstate tú vôľu s, vysporiadať sa s vecami, nasmerovať sa um, smerom k modernejšiemu svetu. Hoci ma prekvapilo e, to, s kým som sa musel rozprávať, ale tí e, predstavitelia armády, ktorí majú úplne iné vzdelanie, úplne iný život so sebou, napriek tomu sa snažia zmýšľať ponovom. Také niečo som naozaj neočakávala. Súčasne som bola prekvapená i tým, čo e, som zažila pri rozhovoroch s opozičnými predstaviteľmi, takisto pri rozhovore s Ansan Suči. Ak by sa mala zmeniť vládu, nevidím, nevidím keby sa to mohlo cez zmenu vlády ešte zlepšiť. Ja to tak ne, jednoducho nevnímam. Ani len náznak, okrem kritiky, e, by som nevidela niečoho, čo by mohlo predstavovať e, e, alternatívnu budúcnosť pri inej vláde. A to je, takisto vedie k obávam, pretože moja Myslím si, že táto vláda svojimi reformami tiež všade nie je obľúbená. Preto sa treba pozrieť na to, kde je vlastne podpora pre takú, e, po takúto zmenu, aby vlastne teda nastala, aby tu naozaj nebol krok späť. Teší ma, že naše sankcie sa zrušili a minulý týždeň sme pozitívne hlasovali v otázke celné zvýhodnenia. Otázka znie tiež, alebo ak, e, ako dať tento pozitívny impuls. Nedávame ho prostredníctvom predsa je tak samotný od seba, ale práve nás musí vždy zaujímať, ako vyzerá vývoj, ako prebieha. Mala som naozaj ten pocit, ako som už povedala, že, že nás eh, rešpektujú a že očakávajú, že to, čo eh, pomenujeme, na to sa budeme pri ďalšej návšteve aj pýtať. Že nám tu nemôžu rozprávať nejaké rozprávky, ale že naozaj rozhovory môžu prebiehať na základe e, reality. Tá vôľa ísť mier, mier, cestou, to som všetko cítila a bez hľadu na toho, kto je v opozícii a kto vládne, myslím si, že ten vidiek a jeho roz, rozvoj je veľkou obavou, akákoľvek tu bude vláda, e, pokiaľ ide o náboženské zoskupenia, ale súvisí to i s tým, že je tu jednoducho málo možností pre budúcnosť, pre ďalší život, pre ľudí, ktorí tam žijú. Vzdelávanie je veľmi súrne, e, naliehavo potrebné, nielen centrálne, ale aj decentrálne. Ako sa teda rozvinie poľnohospodárska oblasť, či je teda dobré, že sa ľuďom e, odoberie to jediné, aj to málo, čo majú a presunie sa to na e, veľké podniky, tak to neviem, či je e, dobrá cesta ďalej, ale potom zase, keď sa ľuďom dajú plochy a keď sa im povie, tu ste vy zodpovední a tu máte produ- produkovať, tak možno pozorovať v azijských krajinách, že títo ľudia sú jednoducho e, zahltení e, výzvami. Je to pre nich veľa, pretože takúto zodpovednosť ešte nemali. Aj tu je teda preto našim, v našom záujme konať. Európska únia s tými skúsenostiami by tu mohla zasiahnuť, že budúcnosť nebude len v veľkých podnikoch pre zabezpečenie potravín, ale že je potrebné aj E, súkromné vlastníctvo, malé jednotky, súkromné, súkromné. Tu by mala byť tiež ťažiskovo naša rozpráva. Týmto spôsobom možno smerovať našu pozornosť na vidiek a u jednotlivých polno, polno, e, náboženských problémov môžeme riešiť veci pozitívne. Najprv treba však vytvoriť e, zdroj obživy. Ešte raz teda ďakujem všetkým, ktorí e, pomohli. Ďakujem. Ďakujeme, pán Jegle. Teraz si vypočujeme ešte aj SVČ, pán, pán Antonio, pán Eskor, pardon. Čo ešte bude robiť ďalej EÚ? Možno, že by ste tiež mohli poukázať na situáciu poľnohospodárskej politike. Mňa by tiež samozrejme zaujímalo, zabudla som na to predtým, EÚ predsa podporuje aj Mianmarskú mierovú komisiu a tí avizovali, že vytvoria vlastnú správu. Jeden z predstaviteľov tejto komisie e, e, vypracoval osobitnú e, správu Eh, ktorá sa predloží predsedovi, kde sú i menovaní i zodpovední za uh, útoky, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti. Teda otázka znie, do akej miery je vláda pripravená brať na zodpovednosť zodpovedných. Zavodla som ešte na jednu obavu. Neviem, či som to tak dobre pochopila, možno som to veľmi jed, vnímali veľmi jednosmerne, ale pri našich rozhovoroch s opozičnými stranami e, štátu Rakin a týchto rôznych zoskupení, práve tu sme mali ten dojem, že je tu veľká vôľa k separatizmu. To by nebolo určite dobré. Takže mám otázku. Je to len môj dojem, že alebo je to reálna obava, na ktorú by sme mali z našej strany dbať. Aj tu poprosím zase predstaviteľa vonkajšej služby, aby nám povedal, do akej miery tá rozpráva o, o federálnej štruktúre Myanmaru by bola štruktúra, ktorá by umožnila zapojiť jednotlivé etnické skupiny. Záujem tu určite pretrváva, ale sme na začiatku federalizmus sa vždy eh, hneď spájal aj so strhnutím. Teraz pani kolegyňa ešte Kiel Nielsen. Ďakujem pekne. Chcela by som sa pridať k pozitívnym vyhláseniam pani Jegle a propo organizácie tejto misie. Myslím si, že program bol veľmi nabitý, naplnený, ale veľmi obohacujúci, veľmi zaujímavý. Za to ďakujem Takisto sa pridávam k pozitívnym hlasom k, k tomu poz, e, procesu e, demokratického prechodu. Napriek tomu mám určité, e, určité obavy a mám trošku sklamanie, pokiaľ ide o hlasovanie, ktoré nema obsahovalo z, z našej strany žiadnu kondicionalitu. Myslím si, že je to naša chyba ne, ne, ne, ne, nevypracovali sme žiadne, žiadne ďalšie stretnutie na určitú inventarizáciu stavu. Ide pre o podporu procesu, ktorý podľa mňa je veľmi krehký. Prečo? Pretože momentálne vychádza z dobrej vôle do niekoľkých osôb, prezidenta a jeho, jeho týmu. A nemyslím si, že demokracia sa môže konštruovať len na báze takejto e, niekoľkých osôb, niekoľkých vojakov, niekoľkých predstaviteľov armády, ktorí si zavesia zrazu uniformy e, do skrine a zrazu sú civilmi, ale sú to tí istí, istí ktorí ťahajú za všetky, za všetky nitky v Brme. Porovnať to možno s Tuniskom, kde opozícia mali prístup k vláde, kde, e, ale teraz na konštrukcii vlády za súčasňujú bývalí väzni, bývalí e, predstaviteľ opozície. Túto to nie je pre, pre, tak. E, Ansan Sučí má pridelenú rezidenciu. Keď sme ju stretli, bola v novom hlavnom meste na a určite chcela tu bol e, zámer, aby prijala Sacharovú cenu tu v našom parlamente, ale v skutočnosti rada by sa vrátila, ale momentálne zostáva v napíde, pretože tá vláda a tá, ten parlament funguje tak, že neexistuje vlastne e, agenda, nevie, o čom bude hovoriť, neexistuje program a zostáva teda na mieste, delá, čakajúc e, na dobrú vôľu tých, ktorí majú rozhodovať o zákonoch, zákonoch, ktoré majú byť eventuálne prijaté. Takže v každom prípade je to teda dosť sklamanie, pokiaľ ide o demokratické fungovanie. A je to teda všetko veľmi, veľmi krehké. Všetko závisí od vôle osôb. Zdá sa, že majú túto dobrú vôľu. Prezident je chorý a má vysoký vek, ja mu želám dobré zdravie, ale myslím si, že, že pre vývoj E, bude sa to diať len najlepšie. Samozrejme si nepredstavme klasť otázku, aké sú motivácie týchto vojakov. Či je to skutočne dobrá vôľa, naozaj snaha transformať systém, to by bolo úžasné. Niektorí neváhajú povedať, že realita vlastne ich vedie k tejto motivácii, obava e, zhnutí podobných e, Eh, hnutí v arabských krajinách, ktorí sa dostali do vlády len aby, si, aby naďalej sa osobne eh, obohacovali. To všetko vidieť a kladieme si teda otázky. Politickí väzni eh, od hnutia o liberácii, oslobodenia boli oslobodení, ale mnohí zase boli uväznení bez reálnych e, akceptovateľných motívov, a tu by som chcel citovať. Viackrát sme sa stretli s orgánmi. Doktor Tun Ong, ktorý bol uväznený na základe e, hnutia v štáte Rakin. On patrí k Rohingom, e, k moslimskému obyvateľstvu. V júni 2012 ho, ho e, uväznili, hoci evidentne všetky svedectvá sú v jeho prospech, že všetkých zúčastnených navádzal k mieru. Teraz je to vlastne pred súdom. To všetko je tak trochu rušivé, pokiaľ ide o otázku Rohingov. Je tu hĺbkový problém, očakávame reformu, eh, pokiaľ ide o zákonodárstvo o, nacionalit o národnom, národnostiach, pretože ide tu o že nemajú práva eh, a sú akoby bez krajiny, sú je tu menšinou, ich práva sú naozaj obmedzené. Takže tiež treba sa pozerať na úlohu policie, ktorá je na, na, na hraniciach, nazýva sa Nazaka. Je to policia, ktorá sa zhromažďuje v, špeciálne v týchto etnických skupinách a za úlohu má, e, má E, udržiavať Rohingya v hrozných, Rohingov v hrozných podmienkach špeciálnych, teda špeciálnej oblasti. Môžete vidieť tie strašné podmienky vo viacerých reportážach a sú tu e, kroky, ktoré sa vyžadujú osobitné kroky a aj takisto ústavnú reformu, pretože je tu očakávanie, že štvrtina postov v parlamente je rezervovaná vojakom. A keďže mnohí z nich sú bývalí vojaci, ktorí sú len momentálne civilní, Takže vidíme, že tu zlož, sú zložené tie, vla, tie zostavy vlastne z vojakov a býva vojakov. Musím povedať, že ja osobne ja by som nehlasovala za systém zaradenia e, barmy do tohto systému e, gen, e, všeobecných preferencií. Máme e, právo vyjadrovať tieto názory a momentálne si myslím, že veci treba vyhodnocovať. E, tá, ten program e, odstránenia týchto problémov do roku 2015 je tu. Musíme čakať, ako to bude vyzerať. To je snáď podstata toho, čo som chcela povedať. Madame Hanson Suči nám povedala, že je prekvapená entuziasmom západných e, krajín a tiež našou naivitou. Takže možno očakávať určité sklamania. A je to ešte bod, ktorý treba povedať, a to sú ekonomické otázky. Momentálne vidíme, že sú tu veľké výzvy, náhly nárast zahraničných investícií, ktoré sú veľmi početné, ponáhľajú sa všetci. A otázka znie, sú podmienky, za akých podmienok tieto ekonomický e, pokrok sa bude diať, aké sociálne, environmentálne normy budú rešpektované, takže tu je priestor na obavy aj Čína. Je už prítomná, obchodníci z Číny sú e, veľmi prítomní. Otázky, obavy environmentálne, veľké výzvy, je tu veľký projekt eh, obrovskej, obrovskej priehrady, ktorý sa momentálne pozastavil z environmentálnych eh, obáv. Je tu hnutie, veľmi ľudové hnutie eh, ekologické, ktoré bolo rozpustené a je to naozaj obrovský projekt, ktorý by mohol ohroziť rozvoj Barmy. A pokiaľ ide o polnohospodárstvo, že zjavne legislatíva, pokiaľ ide o pozemky, dokumentácia, to všetko, čo by rovníkom umožnilo e, e, fungovať, to všetko e, obsahuje veľa problémov, sa zdá. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Myslím si, že na základe všetkých tých správ a diskusí, ktoré sme mali, je tiež nevyhnutné, aby sme diskutovali o týchto témach aj s kolegami v rámci delegácie pre ASEAN. Pripravujú sa na summit ASEAN v roku 2014 a sú tu aj niektoré ďalšie politické otázky. Hovorili ste, že stále viac politických väzňov je zajatých. Musíme byť pripravení pripraviť sa na voľby v roku 2015. To bude práve ten čas, keď veľa politických skupín sa môže vytvoriť, sformovať a môžu vzniknúť aj nové politické strany a tá situácia rozhodne nebude jednoduchá. My sme sa stretli s niektorými zástupcami politických strán, ale rozhodne nie so všetkými. No a v niektorých skupinách hovoria, že oni nie sú ešte pripravení, ale chcú mať eh, E, takúto, takúto spoločnú platformu, chcú vyformovať politické strany a samozrejme pre demokraciu to je dobré, ale na druhej strane to skomplikuje situáciu tým, ktorí vládnu v súčasnosti. Oni sa musia naučiť akceptovať opozíciu a vysporiadať sa s ňou nejakým spôsobom. Zabudla som povedať, že máme tu aj podujatie zamerané na budovanie kapacity na oboch stranách parlamentu Aung San Suu Kyi má na starosti medziparlamentné vzťahy v ich parlamente, no a ona dá dohromady skupinu zamestnancov parlamentu a poslancov, ktorí prídu k nám a získajú tréning a zároveň budú môcť vidieť, ako fungujeme my, ako e, funguje parlament v našom prípade. No a pevne verím, že to sa nám podarí zrealizovať ešte pred letnou prestávkou. Ďalej, rada sa rozhodla v apríli, že vytvorí európsky dialog, teda dialog medzi Európskou úniou a Barmou ohľadom ľudských práv. Toto budeme podrobne sledovať a musíme diskutovať s tými, ktorí budú súčasťou tohoto dialógu, aké témy si vybrali, akým témam sa venujú a oni budú organizovať potom aj pracovnú skupinu medzi Európskou úniou a Barmou, alebo už to zorganizovali a to bude až v novembri, takže v novembri vznikne takáto pracovná skupina, tu opäť budeme musieť tiež sa pozrieť na to, aké oblasti práce, akým oblastiam práce sa venujú a zabezpečiť, aby nezabudli na oblasť ľudských práv. Je mi ľúto, že medzi nami nie je nikto z ESVČ k týmto témam, berúc do úvahy dôležitosť tejto témy. A pardon, takú informáciu som dostala. Máme tu pána Kenčinského z DG Echo ktorý má na starosti humanitárne záležitosti. Takže máte slovo no a potom, ak by ste nám mohli ešte možno poskytnúť informácie, že kto všetko tu je z ESVČ. Teraz má slovo pán Krenčínsky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som Krenčínsky z DG Echo. Európska komisia, ďakujem veľmi pekne za vašu spätnú väzbu z vašich návštev. Myslím si, že to bolo naozaj veľmi pozitívne že táto delegácia mohla zájsť do Mianmarska. Bolo to vhodne načasované a dôležité. Potom, ako som si vypočul vašu spätnú väzbu, tak chápem, že Všetky relevantné témy, o ktorých sme diskutovali pred vašou návštevou, boli otvorené a to si veľmi vážime. možno, aby som, ak by som mohol zdôraziť ešte pár vecí, ktoré boli dôležité a ktoré, o ktorých ste vy už hovorili, ale ktoré sú skutočne veľmi dôležité, pretože súvisia s humanitárnou situáciou priamo v teréne. Teraz myslím predovšetkým na, na niektoré z týchto humanitárnych tém, tém ľudských práv, celá otázka zodpovednosti za násilie a za, za zneužívanie právomoci polície a ozbrojených zložiek tak v Rakíne, ale v celom Bianmarsku, najmä proti rahingským muslimom. Bolo tu veľmi veľa správ o tom, čo všetko sa tam deje z rôznych zdrojov, najmä od Human Rights Watch. No a myslím si, že my tu čelíme e, z takej, takej téme beztrestnosti, nedostatku e, vyšetrovania a vlastne trestania za zločiny, ktoré boli spáchané na nevinných občanoch. To vrátanie správ, ktoré hovorili o tom, že deti boli zaživa hodené do plameňa domov, ktoré boli vypalované v štáte Rakán a Rakil tento rok. A zároveň tu boli aj správy o spolupáchateľstve na strane niektorých členov vlády to sú naozaj veľmi dôležité, vážne témy a v štáte Rakhine, kde som ja bol niekoľkokrát tento rok, ale aj v minulosti, mal som možnosť vidieť eh, stále vyostrenejšie prostredie strachu a zastrašovania na strane populácie. aby ste spomenuli, alebo jeden z členov delegácie spomenul, že že nedávne správy, ktoré pochádzajú z MSF. To je správa, ktorá bola vydaná v roku 2011, ktorá hovorila o tej politike dvoch detí, čiže rodinná politika dvoch detí. To je téma, ktorá už bola zavedená skôr, podobne ako aj obmedzenie na manželstva, obmedzenie na počet detí, obmedzenie na to, kde môžete žiť, čo môžete predávať, čo môžete stavať. Všetko je eh, obmedzené pre Rahingov. Za všetko musia platiť a to, táto téma sa objavila opäť a znova. Práve kvôli tomu, že sa zdá, že orgány a oficiálne e, miesta v Mianmarsku zvažujú to, že by reálne začali presadzovať túto politiku dvoch detí, ktorá bola schválená pred niekoľkými e, rokmi. Spomenuli ste Nasaku, pána, pána Nasaku, ktorý bol členom delegácie a zúčastnil sa návštevy tejto krajiny. Počuli sme aj o správach voči populácie Pilsakov. ich prítomnosť bude posilnená a zvýšená v štáte Rakán, takže môžeme očakávať ďalšie násilie e, na strane Rahingov a to zo strany štátnych ozbrojených zložiek. Takže je tu veľmi veľa otázok zodpovednosti, vlády zákona, beztrestnosti a pokiaľ vláda nebude vidieť, že sa tým, týmto témam reálne venujeme, tak budeme mať veľmi jednoznačné humanitárne dôsledky a kontinuálnu krízu v štáte Rakang, kde je všetkoho nedostatok, najmä v oblasti verejných služieb. Takže v tomto smere, najmä čo sa týka pohľadu DG Echo, tak my stále fungujeme v štáte Rakajn, a to prostredníctvom našich partnerov už e, niekoľko rokov. Humanitárna dostupnosť sa stále komplikuje, a to najmä odkedy prepukla minuloročná, prepukla minuloročná vlna násilia. Niektoré veci sa zlepšili, ale stále nám zostáva veľký kus práce. Ako už bolo zdôraznené, na strane pani predsedničky. To sú moje zároveň posledné slova v tomto vystúpení. Máme špecifické obavy o ľudí, ktorí boli vnútorne premiestnení. Bolo to desiatky tisíc ľudí, ktorí boli premiestnení, presídlení a v súčasnosti žijú bez slobody pohybu. Žijú v takých eh, improvizovaných, eh, veľmi rudimentárnych táboroch, vo veľmi vzdialených oblastiach, veľmi ďaleko, veľmi ťažko sa tam dopravuje. Humanitárna pomoc eh, v týchto oblastiach je minimálna. Niekedy jej dokonca zabraňujú miestne orgány a ľudia v mnohých z týchto miest sú priamo vystavené riziku toho, že ich zmetie prvý cyklon alebo prvý väčší dáž, ktorý sa môže vyskytnúť počas nadchádzajúceho obdobia monzúnov. Posledný cyklón Mahasen bol takým varovaním. V končnom dôsledku Mianmarsko až tak tvrdo nezasiahol iba Bangladeš, ale to je len začiatok sezóny dažďov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nikol, možno by sme si mohli vypočuť SVČ a potom dám slovo tebe. Konstantin von Mentingen. už predpokladám, že sa vyznáte veľmi dobre v tejto téme. Áno, iste. Ďakujem pekne. Niekoľko takých informácií zvnútra môj kolega, ktorý má túto tému na starosti a je z, vlastne zodpovedný za túto krajinu, nemohol prísť, takže e, ja ho nahradím. V prvom rade to, čo ste videli, alebo ako vám bola našrknutá situácia priamo v teréne, tak to je naozaj veľmi podobné, ako to vnímame my, ako to hodnotíme aj my. Je tam veľa na, ako poznamenania hodného napredovania, ale stále tu sú veľké výzvy, ktoré pred krajinou stoja. A sankcie, ktoré sme zrušili s výnimkou embarga na zbranie minulý mesiac, veľmi pomohli, ale otázky ľudských práv budú musieť byť naďalej v jadre nášho vzťahu s Mianmarskom. Aj týždeň potom, ako tam bola európska delegácia v krajine, tak e, osobitná zástupkynia pre ľudské práva OSN tam bola pritomná tiež a myslím si, že bola vydaná veľmi jasná myšlienka hľadom toho, čo očakávame v oblasti ľudských práv ehm, tento zástupca pre ľudské práva sa stretol s väčšinou partnerov, s ktorými sa stretli aj vy a oznámil tam úmysel spustiť dialog o ľudských právach s Mianmarskom a to bolo v zásade prvá poznámka, pozvánka, aby som sa do neho zapojila zo strany vlády a to bolo akceptované, hoci sa to stretlo len s čiastočnou pozitívnou odozvou a budeme musieť to ďalej rozvíjať, aby sme aby sme sa uistili, ako to prebieha, ako to funguje, takže to je niečo, čo sa rozhodne bude musieť ďalej, ďalej rozvinúť a budeme musieť zabezpečiť, aby to fungovalo aj v mnohých ďalších krajinách. Ukázalo sa, že to je naozaj veľmi užitočný nástroj, pretože všetky tie témy, ktoré sú všeobecne zaujímavé, ktoré sú kľúčové, tak treba sa im pravidelne venovať a pravidelne sledovať ich vývoj ešte možno pár slov k oblasti rozvoja vidieka a k polnohospodárskej politike. Tu vám neviem poskytnúť nejaké detaily v tejto fáze, ale myslím si, že keď budeme plánovať našu stratégiu asistencie a rozvojovej pomoci, e, najmä po voľbách, budeme určite skúmať tie najakútnejšie témy, najmä znižovanie chudoby bude určite jednou z našich základných priorít, tak aby sme dokázali tie benefity previesť čo najbližšie populácii a budeme skúmať najmä oblasti e, rozvoja vidieka, a to by mala byť práve jedna z tých oblastí, ktorým sa chceme venovať práve v tomto kontexte. Ďalej, čo sa týka témy federalizmu, toho, akým spôsobom to vláda Janmarska vníma v tejto fáze, ako už bolo povedané zo strany poslancov, je to veľmi delikátna téma pre vládu, keďže to súvisí s rizikom rozpadu tohoto štátu a regionálnym separatizmom, ale sú tu niektoré indikácie toho, že táto téma by sa mohla možno detailnejšie zvážiť, posúdiť v blízkej budúcnosti, ale samozrejme eh, veľmi opatrne, čo sa týka procesu ústavnej reformy, to je veľmi zaujímavá téma. Máme tu niektoré odlišné prvky, ktoré bude treba zobrať do úvahy, najmä v súvislosti s tým, ako by vyzeral systém hlasovania, aké by boli tie špecifické ustanovenia pre Aung San Suu Kyi, či sa bude môcť zúčastniť týchto volieb alebo nebude môcť zúčastniť tých volieb práve kvôli niektorým tým úpravám a niektorým prvkom, ktoré tu sú. Takže to všetko budeme musieť prehodnotiť, ale je to určite jeden z tých aspektov, ktoré budeme zvažovať. V súčasnosti si myslím, že môžeme ten úvod prerušiť téma politických väzňov je tiež veľmi dôležitá. Oceňovali sme najmä prepustenie takého veľkého počtu ľudí počas posledných mesiacov a rokov. Stále 200 ďalších je vo väzeních a, a informácie o nových zatknutiach alebo obvineniach z takýchto zatknutí budú pozorne preskúmané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán von Menzigen. Teraz pani Kiel Nielsen nechcela slovo, nech sa páči. Ešte na doplnenie, keď ste hovorili o federalizme, tak by som chcela povedať, že i my sme o ňom hovorili a mala som ten dojem, že je to menej nepríjemné ako otázka roingov. S každým sme o nich hovorili systematicky. Oslobodenie e, predstaviteľov a tak ďalej. A môžem vám povedať, že keď po asi hodine či viac stretnutia s predstaviteľmi všetkých politických strán, kde každý túto prioritu pomenoval. Tá je či, každý svoju prioritu. Ten či onen región, to či oné právo, to či, tá či ona polit, e, etnická skupina. Všetko bolo v poriadku, ale nikto nehovoril o Rohingoch. Ale tá otázka stála vo vzduchu a ja som tú otázku položila, ale reakcia bola neuveriteľná Eh, ale to vyzerá, že sme boli nahnevaní, ale bolo to veľmi tiché stretnutie a ľudia v podstate vyskočili zo stoličiek. Boli podraždení, prekvapení, o tom sa nedalo hovoriť, neexistujú problémy, my sme trpeli, my sme trpeli, my sme trpeli to či ono a tak ďalej a pritom eh, sú to oni, ktorí, na, eh, ktorí, ktorí chcú prepadnúť našu krajinu, chcú zaplaviť, majú veľa detí. A potom som si povedal, je to tabuizovaná otázka a naozaj som cítila tie isté negatívne e, reakcie, ako keď som chcela hovoriť o právach osôb e, LGTB v, e, svojho času v Ugande. Podobná reakcia. A to je naozaj dôvod na veľké obavy. Vidíme, že e, pani Ansansuki nebola prítomná na tomto stretnutí, ale jej E, zástupcovia tam boli. Všetky strany bez výnimky takto reagovali, dokonca e, nadniesli myšlienku expatriácie týchto e, ľudí. Dokonca mi dali čísla, ktorí by išli do Európy, kam inám, že si ich planéta má rozdeliť a tým sa problém vyrieši. Mnoho som o tejto situácii humanitárnej už e, čítala o, o, o deťoch týchto ľudí, o skutočnosti, že e, ľudia, to e, ľudia e, z, z, zahynú, utopia sa v mori a tak ďalej. Ne, e, e, tušila som, do akej miery bude táto otázka tabuizovaná v samotnej krajine. Myslím si v každom prípade, že je to prioritná otázka a to nemôžeme nechať e, tak nám samotným e, povedali, že pre nás je to čosi veľmi dôležité. V každom prípade nesmieme v tejto otázke popustiť, hoci aj sú iné problémy, na ktoré sa možno, na tieto otázky sa potom zabúda. Osobitne si chcem pripomenúť e, otázku e, baní na severovýchode v štáte Kašin, tie je veľký problém takisto, ale tento problém Rohingov naozaj je rozhodujúci. Thank you, Nicole. An- Ďakujem pekne, Nikol. Anna, ja sa ospravedlňujem. Nepočula som začiatku diskusie. Chcela by som len dodať, že už viackrát som bola v Marme v rámci delegácie NDI, aby sme sa stretli s novozvolenými poslancami parlamentu a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. No a a keď sa hovorí o problémoch s Rohingami, išiel som tam vtedy, keď vysoký komisár UNHCR, pán Gutierrez, tam bol a riešil tento problém. No a jeho reakcia bola taká, ako práve povedala Nicole Kiel Nielsen. No a najviac ma zarazilo, že jedny z najhorších reakcií prichádzali zo strany Aung San Suu Kyi a ľudí z jej politickej strany. Ona nesie zodpovednosť ako nositeľka Sacharovej ceny alebo Nobelovej ceny. Nemôže ostať mlčať a nemôže dovoliť, aby členovia jej strany reagovali takým štýlom, akým zareagovali a boli poslancami v parlamente. No a myslím, že ak, že ak musíme niečo urobiť veľmi rozhodne, tak poukázať na jej zodpovednosť. Ona nemôže dopustiť takéto politické a pedagogické posuny o tom, že proti predsudkom si to vy, vyžaduje. No je mi ľúto, že nie sme v barme ešte taký užitočný. Dobre, ďakujem pekne. No a teraz prejdeme k záveru tohto bodu. Keď sme sa stretli s predstaviteľmi rôznych politických strán, s rôznym etnickým pôvodom, alebo či už to boli socialisti alebo opozícia, tak v týchto otázkach všetci používali rovnaké slova. Úplne sa to vymykalo realite. Obviňovali nás z toho, že nie sme informovaní o skutočnosti. Takže iste súhlasím, treba to povedať veľmi jasne v rámci všetkých eh, rozhovorov a dialogov. Treba tiež poukazovať na hrozby a nebezpečenstva tejto politiky, ak ju nebudú správne riešiť. Na pánovi Vikentovi Pačinskému už na našich eh, schôdzach neustále hovoríme o hrozbách takejto politiky v štáte Rachim. Nehovoríme, že sú to etnické čistky, ale neustále na to poukazujeme. No a reakcie sú väčšinou také, že e, spýtame sa, či podpíšu memorandum o porozumení e, pre otvorenie úradu vysokého predstaviteľa OSN v Mianmarsku. No a myslím, že to by bolo dobré, taký, to by bol dobrý krok na riešenie situácie, e, aby sa dostal, dostali takéto prípady pred súdy. No a toto memorandum o porozumení bolo spojené s, s ministrom zahraničných vecí, s oddelením, ktorí sa zaoberajú e, medzinárodnými dokumentami, pretože zatiaľ majú len oddelenie, ktoré sa zaoberá obranou. Takže ak budú pokračovať s tou organizáciou NASAKA, tak ako ste poukázali, e, neviem, čo to presne je, to je nejaká e, partizanská organizácia, všetci vedia, akú činnosť vyvíjajú. A keď sme sa stretli s zástupcami OSN, radiť ako zaistiť pohraničné kontroly, pretože hranice, kde sú etnické skupiny, tak tie vláda nekontroluje. No a oni všetci eh, odporúčali Nasaka sa nedá zreformovať. To treba tiež zdôrazniť, keď chcete zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv dialog pre ľudské práva. Ak umožníte existenciu štátu v štáte, čo to hovorí o tom, ako chápete ľudské práva. Dobre, myslím, že na jedno z ďalších zasadnutí, tento rok myslím, že sa ešte uskutoční diskusia o Mianmarsku v Barme. Uvidíme, či sa niečo zmení alebo nie, či sa uskutočnilo nejaké prvé kolo dialogu alebo nie. E, osobitný spravodajca OSN je v Ženeve, mohli by sme sa stretnúť s ním. Zdá sa, že má veľmi dobrý prehľad o situácii. No a myslím, že aj písomne môžeme byť v kontakte s ESVČ, ale zaujímalo by ma, zaujímalo by ma odpovede na tieto konkrétne otázky, pretože eh, financujú mierovú misiu v tomto regióne o tých eh, etnických čistkách alebo etnickom napätí. No a profesor, ktorý sa tým zaoberá, je veľmi seriózny. Bolo by veľmi zaujímavé vedieť, aké budú ich nálezy a čo s tým prezident urobí. Dobre, ďakujem pekne. No a keď sa pozrieme na politické skupiny, tak myslím, že takmer každý mesiac sa uskutočňuje táto debata. Mali by sme prijať nejaké uznesenie o Mianmarsku z ohľadom na situáciu Rohingov. aj Cyklón norme nebol taký hrozný. Vy však ste povedali, že prichádza v dobie dažďov, takže možno aj na budúci mesiac by sme o tom mohli hovoriť. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem a prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Naša správa korupcia o verejnom a súkromnom sektore, vplyv na ľudské práva v tretich krajinách. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Spravodajkyňou je Anna Gomeš. Je to prvé hodnotenie tejto správy. A správu my sme už minulý týždeň dali všetkým politickým skupinám vo všetkých jazykoch. Ja ďakujem spravodajkyni za vynikajúci návrh správy, veľmi komplexný. I understand you have uh, taken in a lot of recommendations. Zohľadnili ste veľa odporúčaní, ktoré sa tiež prejavili po, počas uh, workshopu. Výrobe droa sa uskutočnili vo februári. No a možno si spomínate, že výbor pre rozvoj žiadal, požiadal túto správu v spolupráci s nami podľa pravidla 50. Bolo to relatívne náročné, pretože ak by sme to urobili, tak eh, by sa nám nepodarilo dodržať lehotu. Konferencia predsedov však rozhodla, eh, že povolí výboru DV, aby eh, vypracoval stanovisko k tejto správe podľa pravidla 49+. Takže je veľa diskusí podľa pravidla 50. Ďalej existuje pravidlo 49. No a zrazu som sa dozvedela, že existuje aj 49+. Plus. No a chcete presne vedieť, čo to je, e, tak e, dostanete tisíc e-mailov, ktoré, z ktorých každý to interpretuje inak. Takže TV vypracuje stanovisko, je to dôležité, pretože v poslednom roku pred voľbami treba plniť lehoty. A pán Michal Tomáš Kaminský bude spravodajca výboru DV. Však sa ospravedlnil, pretože dnes nemohol prísť, ale myslím, že sa vám darí veľmi úzko spolupracovať. No a boli vymenovaní aj tieňoví spravodajcovia Preda z EPP. Tiež tu nie je pán Donskis za ALDE, toho tu vidím. Ďalej z Máke z, zo skupiny Zelených a pán Tenok. A na mojom zozname zatiaľ nemám nikoho z GUE. Je to pani Veržiat. No už výborne. Ďakujem pekne. Takže Anna, prosím, povedz nám niečo v tejto správe. Ďakujem veľmi pekne, Barbara, za ten milý úvod ja sa teším iste na spoluprácu s našimi, našimi tieňovými spravodajcami aj na spoluprácu s výborom DV, pretože myslím, že mnohé z našich odporúčaní budú spadať do a, politiky, ktorou sa zaoberá výbor DV. Cieľom správy je ukázať na prepojenie medzi korupciou a ľudskými právami. Korupcia má veľmi deštruktívny dopad na dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv. No a ešte chceme poukázať na to, ako e, nedržiavanie ľudských práv umožňuje korupcii prekvitať. Korupcia má veľmi negatívny dopad na rovnaké dodržiavanie alebo na rovnoprávnosť, vzhľadom rôzne práva disproporčne to dopadá najviac na tie najzraniteľnejšie a marginálne skupiny spoločnosti a obmedzuje schopnosti žien bojovať za svoje práva a tiež je príčinou aj katalizátorom konfliktov. No a je jasné, že hnutie za ľudské práva a boj proti korupcii by mali hľadať synergické efekty a tie využívať. To je jeden z jasných záverov workshopu, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Vibron DV. Výhody prístupu ľudských práv k boju proti korupcii je tá všeo, to všeobecné vedomie, že okrem e, verejných e, financií individuálne a kolektívne práva a príležitosti sú postihnuté korupciou. Ja dúfam, že sa nám podarí zvýšiť verejné povedomie a informovanosť a dokážeme presadzovať spravodlivosť. Nuž, musím však dodať, a je to pre mňa náročné, že zatiaľ, čo táto správa sa sústredí na tretie krajiny, ako je to už v názve, tak nemôžeme E, ignorovať úlohu, ktorú v týchto javoch zohráva EÚ. Jasné prepojenie medzi tým, čo sa deje v tretich krajinách a situáciou v rámci Európskej únie. Takže buď bojujeme, alebo nebojujeme za, proti korupcii. A takže budeme dôveryhodní a naša kampaň o boj proti korupcii bude dôveryhodný, len keď sa nám podarí Eh, riešiť naše vlastné problémy s korupciou. Bohužiaľ, zatiaľ sa nám to veľmi nedarí. No a to nám súčasná kríza veľmi jasne ukazuje. Takže ja v mojej správe žiadam EÚ, aby postupne rušila podmienky kedy sa nejak priamo alebo nepriamo zapája do korupčných praktík v tretich krajinách, ktoré majú dopady na dodržiavanie ľudských, kráv, e, <laughs> ľudských práv. No a rovnako som sa snažila zaoberať rôznymi sektormi, v ktorých Európska únia dokáže zohrávať úlohu. Vymenovala som ich hlavne našimi nástrojmi pomocou v, v rámci rozvojovej pomoci, trestné právo, to môže mať dopady na internú situáciu, ale je to veľmi relevantné pre tretie krajiny. Minulý týždeň sme prijali uznesenie o aktívach, to jasne poukazuje na naše kroky, opatrenia, na našu politiku o tom, ako môžu zmeniť situáciu a brániť tretím krajinám nejak nadobúdať majetok, ktorý získali nejaké klepto, kleptokracie. No a ďalej efektívnejšie protikorupčné hodnotenia, opatrenia a kroky. Rada by som zdôraznila, že naša interná práca má globálne dopady, finančné nariadenie, finančná regulácia je v tomto dôležitá, posilňovaním mechanizmov výkazníctva, naše normy a štandardy a to, ako ich eh, dodržiavame v praxi, o zodpovednosti podnikov, to ako naše podniky sú zodpovedné, pretože často to nie je len o našich vládach a štátoch, ale často práve o spoločnostiach, o tom, ako sa správajú v tretich krajinách, a hlavne tie, ktoré sú v oblastiach, ktoré sa regulujú v rôznych druhoch priemyselných odvetví ale patrí sa aj služby v každom prípade. Rovnako dôležité je zameriavať sa na to, čo sa dá urobiť pre posilnenie štandardov integrity personálu EÚ v každom rámci a tiež personálu ostatných medzinárodných organizácií, s ktorými spolupracujeme, OSN, súkromné subjekty, hlavne v konfliktných zónach, Čoraz viac sa využívajú súkromné spoločnosti v oblasti bezpečnosti, usmernenia s dôrazom na prepojenie medzi porušovanie ľudských práv a korupcie. Tie usmernenia sú veľmi dôležité mechanizmy medzinárodnej spolupráce. Pre nás, už som o tom hovorila, vzájomná právna pomoc a tiež si myslím, že ratifikácia dohôd a vytváranie nez... mechanizmov na kontrolu pohybu zbraní a obchodovania so zbraniami, to je základným prvkom na zlepšenie transparentnosti. Takže túto správu som rozdelila, tak ako vidíte, do rôznych oblastí. Hovorím o koherentnosti medzi internou a externou politikou, Tiež hovorím o odporúčaniach pre zodpovednosť a transparentnosť externej pomoci, verejné financie, zlepšenie jurisdikcie v EU a v tretich krajinách, a budovanie kapacít a protikorupčných inštitúcií. Tu vychádzam z jedrenia z Jakarty o protikorupčných agentúrach z novembra minulého roka. Samozrejme, Toto všetko e, je uvedené v dohovore OSM pre, pro, proti korupcii, e, ktorá pred niekoľkými rokmi už bola prijatá, alebo ktorý bol prijatý už pred niekoľkými rokmi. Ratifikovalo ju viacero štátov EÚ, niektoré ju ani neratifikovali, ale nepoužíva sa praxi. Bolo by dôležité pozerať už za tento horizont a zvažovať prijatie e, protokolu a zriadiť nejaký orgán medzinárodných vyšetrovateľov, ktorý by mal moci, rovnocenné e, s národnými orgánmi, aby mohli postupovať proti korupcii a trestným činom s ňou spojenými, ktorí mohli konať aj na národných e, trestných súdoch. Dá sa to urobiť. E, funguje to aj v iných oblastiach aktivít. No a keď eh, poukážeme na to prepojenie ľudských práv a korupcie, samozrejme hovorím o podnikovej zodpovednosti, o tom, čo by sa dalo urobiť na prijatie tých štandardov, ktoré existujú už v rámci OECD alebo ILO alebo globálnom kompaktu, kompaktu OSN eh, o podnikoch ľudských právach a EU o procesoch boja proti korupcii a správy v jednotlivých krajinách. To je úplne v súlade s tými uzneseniami, ktoré sme prijali minulý týždeň. Zobraje sa EU, ale bude to mať veľké dopady na vzťahy s tretimi krajinami. No a samozrejme mierové operácie, úloha mierových síl, mierových zložiek – a spolupráca za, so súkromnými bezpečnostnými službami, ktoré e, sa čoraz viac všade nasadzujú. Potrebujem, máme medzinárodný etický kódex pre bezpečnostné služby, ktorý je dobrovoľný a v praxi sa veľmi nerešpektuje a ďalej samozrejme otázky súvisiace s medzinárodnou spoluprácou a pomocou. Čiže tá správa je veľmi komplexná a chcela by som poďakovať môjmu asistentovi Miguelovi, ktorý, ktorý veľmi intenzívne zhromaždil informácie a umožnil mi napísať takúto dobrú správu. No a teším sa na pozmenujúce návrhy kolegov, ktorí obohatia a umožnili mi ju tiež napísať. Dobre, ďakujem pekne, Anna. Ako prvá pani Jegle, ktorá na, tomto, na tejto schôdzi nahrádza pána Predu. Ďakujem. Hneď sa aj odspravedlením, že budem musieť ísť preč, pretože pobehujem medzi jednotlivými hlasovaniami. Tieňovým spravodajcom za IPP e je pán Preda. Bohužiaľ, na tomto stretnutí pod výboru nemôže byť. Poprosil ma, aby som poďakovala za, jeho, za neho pani Gomez a zdôrazňuje, že predloží pozmeňujúce návrhy, ktoré e, obohatia túto správu pani Gomez v oblasti existujúceho právneho rámca. Treba zdôrazniť, že boj proti korupcii je integrálnou súčasťou dobrého správovania. Preto Kristian navrhuje jasný záväzok na podporu dobrého riadenia v doložkách týkajúcich sa ľudských práv v našich dohodách s tretimi krajinami. Ďalší navrhuje posilniť princíp dobrého riadenia a rozšíriť definíciu korupcie pri ďalšej revízii kotonskej dohovoru. Odsek 25 musí byť eh, aktualizovaný, kde by mali byť zahrnutí aj eh, tí, ktorí vytínajú eh, tropické pralesy. V neposlednej miere kolega chce navrhnúť zavedenie odseku o potrebe zabrániť korupcii vzdelávaním. Opätovne by som chcela poďakovať, poďakovať pani Gomez. Som presvedčená, že naše skupiny dosiahnu dobrý kompromis v tejto rozhodujúcej téme. Ďakujem. Ďakujem pani Jegle. Pán Donskis. Thank you, Madam Chair. Um... Ďakujem. Chcem poblahoželať kolegyni za vynikajúcu správu je to vynikajúca správa. Je tu veľmi dobrý tematický záber. Sú tu dobré odporúčania z posilnenia boja, eh, hlavne v Únii i v iných krajinách. Tešil mi tu odkaz na prípad Sergeja Bognického v to mojej skupine ALDE je veľmi dôležitý bod. Členské krajiny, inštitúcie EÚ chceme eh, nabádať k tomu, aby sa pripájali sankcie pri rokovaní s Ruskom, e, pokiaľ ide napríklad o zákaz alebo teda e, vízové obmedzenia. E, Celoevropský zoznam, tzv. magnického zoznam, by, by bol odstrašením ďalších porušení ľudských práv. Vítam tiež odsek o zodpovednosti podnikov. Dôležité je zdôrazniť význam e, toho, aby európske spoločnosti e, stanovovali čo najvyššie štandardy ľudských práv. Ja predložím pozmejúci návrh, ktorý e, odsúdi niektoré európske spoločnosti za spoluprácu s autoritatívnymi režimami. Ďalej dozor, dozor médií, a, a ďalšie praktiky, ktoré sú proti ľudským právom. Telefón, e, kontrola internetu. Cerské spoločnosti v prípade týchto podnikov by mali práve podporovať rozširovanie štandardy ľudských práv a nemali by znižovať práve štandardy. Vynikajúca správa a teším sa na spoluprácu so správodajcom. Ďakujeme pani Veršia teraz. Ďakujem a rada by som poďakovala Anne Gomeš za vynikajúcu prácu v tejto správe. Je to správa veľmi celostná. Nemala som čas preveriť všetky detaily, ale mám poznámky k forme, pretože ich fo, e, forma je niekedy dôležitá. Predložím sa návrhy e, trvajúc viac na e, sociálnych otázkach. Tá je tu ekonomická prízma, to je silná a to je dôležité, ale e, korupcia a sociálne dopady enormné dopady na sociálne otázky. V tomto, v tomto ohľade podľa mňa treba, treba posilniť správu. Takisto je tu, sú tu zabudnuté environmentálne dopady. Takže v tomto zmysle dodám pozmeňujúci návrh. Takisto sú tu miesta, kde trošku e, výrazne sa e, my príliš menujú verej, verejná správa a e, podniky. Tu určite neuberá zodpovednosť e, podnikom, ale ja som francúzska a vo Francúzsku dobre poznáme dopady korupcie určitého počtu podnikov blízkych vláde, vládam e, subsahárskej Afriky. Poznáme tie dopady environmentálne a sociálne. Ja by som takže pritvrdila tieto návrhy. Podľa mňa, pokiaľ ide tieto európske podniky, Európska únia má zodpovednosť osobitnú a Anna v svojej správe neide prí, prí, príliš ďaleko v tejto otázke či už ide o kontrolu týchto podnikov, ktoré majú sídla v Európe. My, poslanci, máme tu zodpovednosť osobitnú. Aby sme e, nútili ich k určitým podmienkam, pri, primeť ich k, k demokracii, ktorá by mala tiež ich riadiť Takisto ma prekvapilo, keď som čítala, že e, nás zameriava na medzinárodné organizácie, nie však na organizácie sesterské, či aké, ako by sme ich nazvali Európskej únie, e, zhromaždenia, ktoré podľa mňa majú rovnakú zodpovednosť vo vzťahu, k, vo vzťahu k týmto krajinám. Keď sa financujú určité projekty, takže si myslím, že naozaj treba toto pomenovať. Takisto ma prekvapilo, že nie sú tu žiadne odkazy na a, a, demokraciu a prá- ľudské práva. Tu treba naozaj vyžadovať aktiváciu doložky o demokracii a právach, ľudských právach. Ďalej si myslím, že tej časti, ktorá sa týka ochrany. Neviem, či je tu dobrý francúzsky preklad, teda pozrieť sa na preklad. Asi ešte treba bolo by od Európskej inštitúcií lepšie požadovať lepšie nástroje obhajovania ľudských práv. To je podľa mňa primerané ako odpoveď na otázku od ochrany. Treba ich naozaj citovať. V tejto veci urobím, podám i pozmeňujúci návrh. Ďakujeme. A teraz pán Rimsmaker. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať poďak- e, spravodajkyni za túto veľmi rozsiahlú správu. Téma sa tu e, zvláda veľmi dobre a mám takú redakčnú poznámku, je to vlastne otázka, nie, niekde sa nehovorí o rozsahu korupcie v EÚ alebo v iných regiónoch EÚ. E Moja otázka znie, existujú čísla, ktoré by dokázali, aká, aký veľkým problémom je korupcia a ako sa ho, to môžeme zvládnuť. Z výboru DV sa tu uh, citujú čísla. Myslím si, že v každom prípade by sme to mali zapracovať do tejto správe, aby to celé bolo konkrétnejšie. V tomto texte sa uh, vyzdvihujú dva sektory, na jednej strane obrana a na druhej strane obstarávanie v týchto sektoroch v rozvojových krajinách, tiež civilná a vojenská, bezpečnostná problematika podnikov, kde ide o zadania od verejných aktérov, bolo by naozaj vhodné uviesť tieto príklady. A potom mám ešte otázku pani spravodajky Prečo sa zameriavate práve na tieto dva sektory? Máte tu špecifické dôvody alebo dôkazy, ktoré by ukazovali, že práve tieto branže majú veľké problémy. Je tu taká červená e, e, línia, ten, ten, ten blúdny kruh korupcia dopadá na ľudské práva a zlá situácia v ľudských právach vedie ku korupcii. Takže tu je otázka, ako možno tento e, ľudný kruh prelomiť. Podľa mňa tento, táto správa je dobrým začiatkom. A myslím si, že by tu bol zvolený i správny tón, keď sa hovorí, že Európska únia si musí zamiesť najprv pred vlastným Prahom. Iba v tomto ohľade potom možno byť e, vzorom a vieruhodným e, vzorom. Začať teda pri seba a potom dať iným lekcie. Napriek všetkému tomu nemám problém s tým, že to sa to spomenie, ale mne tu ide o odsek 2, automatická výmena údajov a použitie e, e, smernice o úrokoch. V tej argumentácii ide samozrejme o daňové úniky, aby sme tu vlastne mohli ponúkať verejné služby. Kladiem si však otázku, či je to dobrý ťažiskový bod. Je predsa ešte veľa ďalších dôvodov, ktoré by sa mohli spomenúť. Sociálne zaťaženie čierna, pr práca na čierno, eh, to všetko by sa dalo spomenúť. Môže to zostať v texte, ale teraz jednoducho, prečo práve takýto výber? Ide tu o trestné zákonníky v, tre- v členských krajinách, keď sa pranie peňazí a korupčné prípady uvádzajú, tak je to vlastne odsek 16 Ak sú to oprávnené žaloby, tak by to nemal byť problém a výnimky zo všeobecných pravidel nikdy nebývajú zmysluplné. Nemali by sme tu e, dobrovoľne alebo náhodne e, vyzývať k nejakému prenasledovaniu bosoriek. Ďakujem. Thank you, Mr. Demesmaker. Ďakujeme, pán Demesmaker. Takže si myslím, že ste dostali výrazne veľký feedback už teraz. Pokiaľ viem, keďže ide o prvé čítanie, nie sú tu komentáre z SVČ, ale možno e, potom 20. júna, keď bude ďalšie čítanie, budete môcť vy o návrhu správy poinformovať e, o vašom pohľade. Môžem vám len povedať, že lehota na predkladanie pozmiecí návrhov je 30. mája, tento týždeň na poludne. Potom ich budeme ich posudzovať 20. júna. Potom bude zasadnutie tieňových spravodajcov, to je 26. júna a potom pozmenujúce návrhy v AFETE, to je 27. júň a hlasovanie v AFETE 9. júla a do pléna pôjdeme v oktobri, ak všetko pôjde poriadku. Dúfam, že kolegovia z DV e, takisto budú môcť e, stihnúť túto lehotu a budeme mať tých, tých, ich stanovisko a teším sa teda na diskusie o tejto správe. Chcem vám pripomenúť, že otázka korupcie ľudských práv, to prepojenie sa nie tak často diskusie, diskutuje, keď sme boli na Rade pre ľudské práva v Ženeve. E, majú k tomu e, výskum, e, ale nie však politiky. A tešia sa teda na našu správu. Ale na budúce si myslím, že keď budeme pripravať uznesenie pre radu, mohli by sme tiež vyvinúť osobitnú snahu aby sme ľudské práva a korupciu riešili. Pán Donsky z nás upozorní, aby sme mali tiež silnú prioritu v Rusku. Toto určite bude jednou z priorit. To je taký brainstorming z mojej strany, prečo nie, keď pôjdeme do e, že, že by mohli by sme mať takú sprievodnú akciu, vyzvali by sme regionálne organizácie alebo výskumníkov, aby sme sa pozreli na to, ako ďaleko sa nachádzame v tejto veci. Na, na, na jeseň máme veľa priorít smerom k voľbám, takže môžeme sa e, nebude veľa iných tém, takže môžeme sa zamerať aj na politický program. Myslím, že všetko dôležité pre pokrok správy som spomenul. Toto zasadnutie uzatvárame teraz. Ana, ešte máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Barbara. Ďakujem pekne za identifikovanie jasných miest a pozícií, kde môžeme vytvoriť synergie s tým úsilím, ktoré sa vyvíja v Ženeve. Za to ti veľmi pekne ďakujem. A chcela by som poďakovať kolegom za veľmi dobrú prácu, ktorú si dali s tým, že študovali to moje, tú moju správu a pripravili si vyjadrenia. Viem, že to definitívne môžem zlepšiť. To, čo povedali, rozhodne bude veľmi dôležité pri tvorbe a formovaní ďalšej časti do správy, toho, čo zaznelo aj v mene pána Predu a tak ďalej. Súhlasím rozhodne s tým, že súhlasím, že otázka dobrej správy, dobrého riadenia a zároveň boja za ľudské práva súvisí aj s efektívnym bojom proti korupcie, a korupcia by mala byť aj efektívnejšie prítomná v dohode z Kotonu. Najmä vzdelávanie v rámci boja proti korupcii alebo vzdelávanie proti korupcii malo byť dôležitým prioritom. K téme pána Donskisa, áno, samozrejme, ďakujem veľmi pekne za tieto poznámky, je to veľmi eh, dobre nadvrhnuté. Prípad Magnický je emblematický svojho druhu a práve preto eh, som sa zdržala od toho, aby som spomínala ostatné prípady, aby som spomenula len tento jeden prípad aby sme príjmali legislatívu o sankciách práve v intenciách toho, čo spravili už Američania, pretože to rozhodne bude mať zásadné dopady. A to nielen v prípade Magnitsky, ale aj pre Rusko ako také ale aj široko nad rámec Ruska. Je to naozaj veľmi, veľmi konkrétna oblasť, konkrétny prípad, kde môžeme spôsobiť zmenu. Veľmi súhlasím s tým, že naozaj sa dá tento jazyk zlepšiť, text sa dá upraviť ohľadom korporátnej zodpovednosti na strane európskych firiem. V tejto fáze som nechcela už dávať viac príkladov alebo ilustrácií, lebo som nechcela, aby ten text bol stále komplikovanejší, ale naozaj nemám žiadne problémy s tým, aby sme tam dali konkrétne príklady. No a som presvedčená, že ukazovať prstom a, a poukázať na tých vyníkov, ktorí sú. To je jeden z najlepších nástrojov, ktorý máme v rukách a ako poslanci by sme sa nemali brániť ho využívať. Podporujem aj váš názor ohľadom zodpovednosti európskych firiem, najmä v rámci budovania komunikačných technológií a toho, akým spôsobom tieto komunikačné technológie napomáhajú tretím krajinám bojovať proti základným slobodám a potláčať základné slobody občanov a sú rôzne spôsoby, ako to môžu robiť, no a toto rozhodne je oblasť, v ktorej musíme jasne ukázať na vyníkov, najmä keď hovoríme o tých, ktorí pomáhajú tretím krajinám a pomáhajú im vyvíjať ich technológia, či už ide o Čínu, aj keď Čína má už možno aj vlastné technológie, na to, ako dokážu blokovať základné práva a slobody svojich občanov a ako dokážu monitorovať internet, alebo či ide o Etiópiu alebo Angolu napríklad. Jeden z expertov, ktorých sme pozvali na naše pracovné stretnutie, bol pán Rafael Markeš z Mongolska. Som s ním bola minulý týždeň v Lisabone a viackrát došlo k napadnutiu jeho počítača. Nie, bol, nie, že by bol ukradnutý, ale vlastne došlo k zhabaniu informácií v rámci počítača a týkalo sa veľmi vážnych obvinení, vážnych vyšetrovaní, ktoré viedol ohľadom porušovania ľudských práv a korupcie v Angole. Teraz mu pomáhajú ľudia v Norsku, aby sa zistilo, kto to bol, aby sa tieto informácie dokázali obnoviť, ale to je naozaj veľmi, veľmi um, dôležitá téma, oblasť, kde máme obrovskú zodpovednosť a firmy, ktoré sa v tomto angažujú a pomáhajú tým vládám, ktoré chcú naďalej pokračovať vo svojich eh, korupčných praktikách a porušovaní ľudských práv, tak takýmto spôsobom naozaj dokážu vlastne narúšať prácu bojovníkov za ľudské práva. Pani Verža, ďakujem veľmi pekne za vaše komentáre a poznámky. Pani Verže, všetky poznámky boli naozaj veľmi relevantné. A veľmi sa teším na to, ako si budem môcť prečítať vaše príspevky ohľadom sociálnych a environmentálnych dopadov. No a samozrejme veľmi sa teším na ďalšie vaše návrhy a nápady, najmä ohľadom eh, komunitnej zodpovednosti firiem a, a konkrétnych príkladov. Tu nespadá to nutne do tej istej kapitoly, ale mali by sme určite počerknúť oba aspekty individuálne. Takže veľmi sa teším na vaše poznámky. No a samozrejme, Uvedomujem si, že som špecificky nehovorila o európskych finančných nástrojoch a inštitúcii ako je Európska investičná banka, lebo som nechcela hovoriť príliš dlho o Európskej únii, hoci si dobre uvedomujem, že samozrejme práve v našom kontexte sú tieto veci eh, veľmi dôležité. Vidím, že tu bola aj otázka padá otázka o tom celkovej veľkosti a rozsahu, ale aj odkazy na nedávne udalosti, kde, kde zazneli poznámky na správu nášho kolegu, ktorý hovoril o slobode médií a bol kritizovaný na pôde výboru pre zahraničné záležitosti. A bolo mu povedané, že my sa tu rozprávame o zvyšku sveta, a nie o Európskej únii. V každom prípade si myslím si, že najmä potom ako Európska investičná banka nás nedávno oslovila a žiadala od nás usmernenia z našej strany, nemali by sme váhať, nemali by sme byť mm, opatrní a rozhodne by sme mali nájsť spôsob, ako to tam vsunúť. To isté, to isté platí aj o ďalších aspektoch. Samozrejme, demokracia a ľudské práva sú tu, mali by sme o nich konkrétne hovoriť. Problém je, že nielen, že sú tu, ale že sa nie vždy uplatňujú tieto princípy. No otázka znie, akým spôsobom ich chceme uplatňovať, pretože toto nie je dilema toho, či ich môžeme uplatňovať jedným spôsobom, alebo vlastne len um, zoberiem za zamu tie krajiny, ktoré sú našimi rozvojovými partnermi. Ale otázka znie, akým spôsobom to uplatňovať a uprednostňovať, ako presúvať tieto prostriedky voči tým, alebo k tým, ktorí bojujú za demokraciu a ľudské práva a nie dávať tieto prostriedky vláda a inštitúciám, ktoré obmedzujú tieto e, ľudské práva, najmä priestor boja proti korupcii pre aktivistov. Pán poslanec, aj vám ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Áno, samozrejme súhlasím s vami v tom, že najmä po tejto diskusii, ktorá prebehla minulý týždeň s Barozom a na pôde rady, diskusia, ktorá mala hovoriť o daňových podvodoch a o daňových únikoch. A samozrejme, môžeme tu uviezť aj odkazy priamo na to, čo hovoril Barozo, ale 1 bilión eur ktorý odchádza z európskeho priestoru do daňových rajov. To je obrovská strata pre našich občanov, pre verejnú politiku a samozrejme má to obrovský dopad na to, čo robíme alebo čo nerobíme v rámci našich vládnych politík alebo v rámci našej interakcie s inými firmami. No a súvisí to s tým naozaj veľmi úzko a preto som tam dala tento ocek, ocek 2, ktorý o tomto hovorí, pretože naozaj ja verím tomu, že otázka dôvernosti, otázka bankového tajomstva a identifikácie konečných majiteľov v rámci tohoto systému, v rámci tohoto globálneho finančného systému je ten základný nástroj, ktorý môžeme využiť pre boj proti zločinu, proti eh, páchateľom, ktorí porušujú ľudské práva a ľudské slobody. A naše zodpovednosti sú v tomto smere naozaj veľmi veľké, eh, ak budeme naďalej pokračovať v rámci toho súčasného systému. Bez ohľadu na to, aké pekné slova budeme používať, aká, akú dobrú retoriku budeme uplatňovať, tak v konečnom dôsledku budeme podporovať korupciu a potieranie ľudských práv nielen v treťom svete, ale aj u nás, pretože väčšina ziskov z korupcie je v našich bankách, v našich finančných inštitúciách, v našom vlastnom finančnom systéme. My sme súčasťou tejto čiernej diery korupcie. No a práve preto som to tu uviedla, ale možno by sme to dokázali lepšie naformulovať, tak aby sme počiarkli eh, túto zodpovednosť a myslím si, že po tej diskusii, ktorú sme mali minulý týždeň, tak naozaj budeme mať ešte veľa textu, na ktorý budeme môcť odkazovať, aby sme dokázali dostatočne počerknúť tento aspekt. Obchod s zbraniami je podľa mňa jedna z kľúčových oblastí, tam máme obrovské zodpovednosti mimochodom, pretože niektoré z našich krajín sú najväčší výrobcovia a zároveň najväčší obchodníci. Napriek všetkým regulatívam, všetkým obmedzeniam, ktoré máme, kodexom správania a tak ďalej, a podľa Transparency International 40 všetkých eh, kontraktov na zbranie a vojenské technológie eh, je nafúknutých, čiže v ceny sú nafúknuté, zahrňajú nejaké nekalé položky a to by sme si možno mohli dať do súvislosti, do širšieho kontextu, ale Rozhodne som presvedčená, že sektor obrany, nie som proti sektoru obrany ako také, ja som aj v podvýbore pre obranu a bezpečnosť a podporujem náš e, sektor obrany, ale toto je rozhodne oblasť, kde potrebujeme veľmi prísne regulatívy, prísne pravidla. Mimochodom, tieto pravidla máme. Kódex správania pre vývozcov zbraní už existuje, je záväzný, a bola to pomerne veľká bitka na strane tohoto parlamentu, aby sme zabezpečili, že nebude len dobrovoľný, ale aj záväzný. Ale problém je, že teraz tu nemáme žiadnu dobrú vôľu, aby sme to posúdili aby sme to zhodnotili a, či, a, a sledovali, či sa takýmto spôsobom pravidlá dodržujú. Ako chceme, aby firmy boli rešpektované. No a v nedávnom období, ako určite dobre viete, bola tu snaha tohoto parlamentu, aby aby sa rozšírenie týchto tém a rozšírenie týchto pravidel e, uplatnilo, nedošlo to podporu v tomto parlamente. Takže to je naozaj veľmi dôležitý prvok. Budeme musieť zlepšiť text, aby sme konkrétne hovorili o vašich obavách, no ale som presvedčená, že toto naozaj je kľúčový prvok. No a ďakujem pekne, teším sa na vaše návrhy a teším sa na názory eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. No a samozrejme môžem využiť túto iniciatívu, aby som požiadal o podporu SVČ, ale aj komisie, najmä generálne rejiteľstva pre rozvojovú pomoc a ECHO. Oni by nám určite mohli dať zaujímavé príspevky. Ďakujem pekne. And now we close this session. Those of you have interest in after this now a debate. Dobre, ďakujem pekne. Čaká nás diskusia s predsedom valného zhromaždenia OSN. zajtra pokračujeme s de- o, o, o 10. a o 9. rozšírené predsedníctvo.